Eh, hlasovanie bude už zajtra a najbližšie eh, rokovanie bude pokračovať zajtra 12. mája 2016 od, eh, do 14. a potom od 15. do 17. programate na webovskej stránke EP. Ďakujem za vašu účasť. a prajem vám príjemnú dobrú noc.